predložím túto žiadosť pre výbor, výboru pre právne záležitosti, ktorý je kompetentný v týchto otázkach. A ďalší bod, um, dostal som žiadosti EPP s ohľadom na zmeny vo výboroch a delegáciách, e, žiadosti, návrhy a zoznam navrhovaných osôb je v prílohe zápisnice z tohto zasadnutia ak nebudú žiadne pripomienky, tak budeme požívať tieto vymenovania za prijaté mená máte tiež vo svojich zložkách. Tiež vás informujem o tom,